Okay. Takže dobre, vítam všetkých, ktorí sa sem dostali. E, trvalo nám chvíľu, kým sme sa sem dostali. Čakala som, kým vás bude viacej a nebudem oznamovať oznámenia predsedu prázdnej e, rokovacej miestnosti, takže odložím to na vtedy, kým tu budeme e, viacerí. Súhlasíte s touto zmenou? Ďakujem. A teraz by sme mohli začať e, pracovať na e, rámci e, pre správu a riadenie spoločnosti. Tak a dávam slovo spravodajkyni pani Ashley Fox, pánovi Ashleymu Fox. Ďakujem. Teším sa, že môžem hovoriť dnes ráno do takejto preplnenej sály. Taktiež sa chcem poďakovať tým poslancom, ktorí podali pozmenujúce návrhy k tejto správe. Mnohé z nich príjmeme a určite zvýšia kvalitu našej práce. Niektoré z týchto e, návrhov sa týkajú aj kompetencie Jury, takže tu ich nebudeme môcť my prijať, ale ja som spolupracoval so Sebastianom, ktorý je spravodajcom v jury a som presvedčený, že nájdeme spolu riešenie, ktoré prispeje k dobrej správe. Začal by som tým, že zdôrazním, že musíme mať v tejto správe iný prístup ako v správe, ktorá sa týkala rámca pre kotované spoločnosti a finančné inštitúcie. Keď sme robili správu o finančných inštitúciách, tak sme povedali, že budeme mať pomerný prístup a že budeme riešiť E, systémovo odlišne finančné inštitúcie v porovnaní s kotovanými spoločnosťami. MIFID a ET 4 budú vytvárať širší rámec pre spravovanie a riadenie spoločnosti na vnútroštátnej a európskej úrovni. Tieto opatrenia by mali byť prísnejšie než všeobecné pravidlá riadenia a správy vzhľadom na systémové riziko finančných inštitúcií veľké kotované spoločnosti, ktoré nie sú finančnými inštitúciami, nepredstavujú hrozbu pre náš finančný e, systém v prípade ich neúspechu a pridávanie ďalšej záťaže byrokratickej neznamená, že by sa nám niečo podarilo lepšie. Jedine by sme takto poškodilo spotrebiteľom, rastu a konkurencieschopnosti. Pravidlá trhu by mali môcť upevňovať hospodárskú súťaž a tento parlament by sa nemal snažiť o mikromanagement kotovaných spoločností. Pani predsednička, videli sme výsledky preskriptívneho zákona v USA, ktorý neumožnil vyriešiť finančnú krízu, a jeho výsledkom bolo len zvýšené náklady pre spotrebiteľov, pre podnikateľov a vlastne odstrašil spoločnosti od toho, aby sa usilovali o kotovanie. Takže môj prístup je jasný. My chceme, aby bežné firmy, ktoré nepredstavujú systémové riziko, aby sa tieto firmy riadili samé budem hodnotiť pozmeňovacie návrhy, pohodnotím, vyhodnotím ich tak, aby boli v súlade s logikou mojej správy, ktorá získala širokú podporu. A spolu s pánom Budu a ostatnými tieňovými budeme pracovať na dosiahnutí širokej dohody. Myslím si, že 19. alebo 20. decembra sa bude hlasovať, takže dovtedy by som chcel mať pripravené naše kompromisné návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz by som dala slovo tieňovým spravodajcom. Pani Gopel, chcete sa vyjadriť? Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcela povedať, že sme dostali mnoho pozmenujúcich návrhov a mnohé z nich boli konštruktívne a tie sme už mali predložené a nové és pontosítani szeretné a vállalat irányításnak a mhm. Takže väčšina pozmeňovacích návrhov berie do úvahy zelenú knihu komisie a snaží sa o posilnenie rámca pre riadenie podnikov. Je tu mnoho otvorených otázok, Je tam viacero otázok, ktoré teda by mohli byť v rámci tohto návrhu riešené. Väčšina pozmeňovacích návrhov si však zaslúži našu podporu, ale niektoré podľa nášho názoru zachádzajú príliš ďaleko v tom zmysle, že zasahujú národnej legislatívy alebo sa snažia o úplnú harmonizáciu správy a riadenia, teda ide o obmedzenie slobody pri riadení podniku a tieto návrhy teda podporiť nemôžeme. Rada by som zvoraznila niekoľko problematických oblastí. V prvom rade Takže tu súhlasím s kolegami, ktorí podali pozmenujúce návrhy. A to súvisí s tou skutočnosťou, že až doteraz boli veci tak, že sme mali napríklad zelenú knihu, boli tam určité medzery a ten systém nebol taký účinný, ako by mohol byť. Tu musíme posilniť európsku úroveň a riadenie na tejto úrovni, najmä pokiaľ ide o osvedčené postupy alebo o získavanie informácií, preberanie informácií. A je naozaj dobré, že otázky riadenia a spravovania spoločnosti pomáhajú pri zlepšovaní spravovania riadenia ekonomickej oblasti. Máme tu určité návrhy aj smerom k, ku komisii, ktoré by sa týkali harmonizácie odmien riaditeľov. A taktiež by, sme, by sa zohľadnil záujem spoločnosti. To sú veci, ktoré môžeme riešiť potom neskôr. Ďalšia dôležitá vec je rodová rovnováha. Máme mnoho štúdí, ktoré sa vykonali a niektoré z nich poukazujú, že prítomnosť žien v správnych radách spoločnosti má pozitívny vplyv, pozitívny účinok. A myslím si, že komisia bude musieť prísť iniciatívou na lepšie zastúpenie žien. Nehovorím, že to musí byť nevyhnutne riešené formou kvót. Taktiež potrebujeme zabezpečiť rovnakú odmenu mužov a žien. Tieto problémy, na ktoré som poukázal, treba riešiť takým spôsobom, aby ešte stále zostala zachovaná transparentnosť. Ďakujem veľmi pekne za tieto návrhy, ktoré sme dostali od kolegov na pozmenujúce návrhy a ja si myslím, že budeme môcť spolupracovať so spravodajcom na tejto otázke. Ďakujem. Wolf. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj Ešlimu za túto správu a jeho vysvetlenie k nej. Eh, momentálne v tom sa zhodujeme, máme skutočnú krízu dôvery eh, u našich občanov pokiaľ ide o náš eh, hospodársky trhový systém a to má vplyv na to, alebo to súvisí aj s tým, ako sú spoločnosti riadené a kontrolované. A preto má táto správa oveľa väčší význam, než to potvrdzuje účasť tu prítomných kolegov. Najprv by som sa venoval pozitívnym častiam materiálu. Je jasné, že musíme nájsť riešenie, ktoré vytvorí alebo zohľadní rovnaké podmienky. Samozrejme, že nesmieme potláčať aspekty hospodárskej súťaže. Naopak, musíme ich zdôrazňovať, posilniť. Ale ja neviem, či tu môžeme povedať, že kde nejde o, e, o kotované spoločnosti, že by sme prenechali týmto spoločnostiam ich riadenie v ich rukách ja si myslím, že tu už musíme mať nejaké usmernenia, smernice, pretože nebudeme mať rovnaké podmienky. V zásade si myslím, že ten prístup, ktorý je tu prezentovaný, je dobrý. Máme tu mm, comply and explain prístup a musíme ale povedať, že potre- že máme takmer vo všetkých krajinách etický kódex, ktorý sa častokrát nedodržiava a táto časť vysvetlenia, prečo sa nedodržiava, e, v mnohých prípadoch nestačí, je neuspokojivá Keď si spomeniem na svoju vlast, tak viem o viacerých podnikoch, kde CEO, teda e, predseda predstavenstva, po skončení svojej aktívnej riadiacej funkcie sa hneď stane predsedom e, dozornej rady alebo keď je to jednovrstvová spoločnosť, tak sa stane e, členom predstavenstva v inej funkcii, nie vo funkcii výkonného riaditeľa, generálneho riaditeľa. A to nie je v poriadku. Na tomto musíme pracovať, na to musíme dbať, aby sa to nestávalo, pretože táto osoba, keď je predsedom, potom E, neskôr vlastne kontroluje tú politiku, ktorú realizoval v svojej riadiacej funkcii. To znamená, že ak aj robil v riadiacej funkcii chyby, potom ako predseda predstavenstva sa dokáže obhájiť. Takže tu potrebujeme iný prístup a musíme jasne povedať, že prechod z výkonnej funkcie do funkcie predsedu bez nejakého obdobia, ktoré by som nazval vychladnutím, nie je v poriadku Takže, ako som povedal, tento prístup tu navrhovaný je dobrý, ale nestačí, najmä v oblastiach, kde ide o dôležité aspekty, kde podnik si nárokuje nejakú výnimku, tak by som chcel vidieť aj po uplatňovanie zásady pomenuja za teda aby sa publikovali a zverejňovali tieto e, firmy, ktoré porušujú pravidlá, právne predpisy otázka, koľko mandátov môže mať člen predstavenstva, to súvisí aj s tým, o akom systéme hovoríme. V Európe máme tri rôzne štruktúry riadenia. Máme systém, ktorý prevláda na kontinente, to znamená aktívne operatívne predstavenstvo a nad ním ako dozor máme dozornú radu potom máme ďalší systém, ktorý je, toto bol ten dvojvrstvový systém. Potom máme jednoúrovňový systém, ktorý prevláda najmä v USA a v Európe, v Spojenom kráľovstve a v Írsku. Teda tu máme jedno jediné predstavenstvo a členovia predstavenstva sú buď činní v exekutíve alebo nie. A v každom prípade je to tak, že takéto predstavenstvo má oveľa väčšie časové nároky, než v prípade predstavenstiev, ktoré nemajú výkonné funkcie, teda ako napríklad naša dozorná rada. A preto je dôležité, aby počet funkcií, počet mandátov bol limitovaný. Nie je možné, aby človek mohol mať neobmedzený počet mandátov. Má to závisieť aj od systému, v ktorom sa pohybuje. A po tretie, tu máme taký systém, aký v Švajčiarsku alebo v Francúzsku, kde máme e, aktívne predstavenstvo, na čele ktorého je delegovaný správnej rady to všetko ma vedie k tomu, že chcem povedať, že počet mandátov, ktor pri ktorých osoba, ktorá nemá exekutívnu funkciu, e, musí byť, ten počet mandátov musí byť limitovaný. Môžeme sa sporiť o tom, že koľko máme rôzne štúdie, ktoré to možno empiricky skúmali. Začínajú sa zaoberať tým, že od akého počtu mandátov sa už nedá vykonávať ďalšia funkcia, aby človek nebol preťažený. Takže ja si myslím, že tento počet mandátov nemá byť vyšší ako 8. A tu zohľadňujem aj tú skutočnosť, že by pritom mohlo ísť aj o predsednícku funkciu. Ak by to tak bolo, tak by som povedal, že predsedníctvo predstavuje dva mandáty. To znamená, ak je niekto predseda nejakého právneho orgánu to predstavuje dva mandáty, keď je len riadny člen jeden mandát. To znamená, ak je niekto v dvoch podnikoch predseda, už má štyri mandáty z tých možných osmých. A to by som navrhol na debatu. Ja som skôr za to, aby počet mandátov bol nižší než vyšší. Podľa mňa je dôležité, a to tu Ashley ani tak veľmi neakceptoval, že že tí členovia, ktorí nie sú v exekutíve, by mali byť tiež hodnotení. Predsa, že tí, predsa bežní členovia exekutívy sú tak či tak hodnotení. Napríklad v Nemecku ich hodnotí predstavenstvo alebo personálny výbor v takomto správnom orgáne, ale predsa aj tých ostatných treba hodnotiť a aby sa nehodnotili navzájom, tak by sme možno tu mali uvažovať o využívaní služieb externého subjektu. Ale raz za tri roky si myslím, by takéto hodnotenie na základe jasne určených kritérií by bolo zmysluplné aj pre prípad pre pracovníkov, ktorí nie sú v exekutíve a určite by to zvýšilo efektívnosť výkon, e, správnej rady. Myslím si, že ďalej už je pravidlom to, že väčšina podnikov ho, pripravuje určité majetkové priznanie členov svojich predstavenstiev alebo orgánov a ja si myslím, že zverejňovanie príjmov všetkých členov týchto orgánov jednou sumou nikam nevedie. Mali by sme žiadať, aby majetkové pomery príjmy týchto osôb e, vyplývajúce z ich funkcie boli zverejňované. Pokiaľ ide o postavenie žien vo vedúcich funkciách, tak si myslím, tak ako aj moja predrečníčka, že by sme nemali mať kvóty, ale že by sme mali zavezovať podniky k tomu, aby prijali vlastný záväzok, aby podnik jasne povedal, že ja neviem, o 5 rokov, o 10 rokov chcem mať toľko a toľko žien vo vedúcich pozíciách. A to by určite viedlo e, k zlepšeniu situácie a v každom prípade vo výročnej správe by sa malo informovať aj o pokroku dosiahnutom v tejto oblasti. Ďalej, spravodajca navrhuje, aby štvrťročné podávanie správ sladom na transparentnosť bolo zrušené. Uh, ja by som to nenavrhoval. Ja by som povedal, že zostaňme pri smernici o transparentnosti. Je možné, že takáto správa veľa nedosiahne, to nespochybňujem. Naozaj je možné, že v tom či onom prípade sa to ukáže ako zbytočné, ale ja si myslím, že keď to celkom zrušíme, tak sa to môže zle vykladať. Napríklad, že snažia sa zrušiť tie veci, ktoré sami o sebe prispievajú k transparentnosti. Určite sa za tým niečo skrýva. Zase ide o nejaký trik a ja myslím, že v súčasnosti si toto nemôžeme dovoliť. Alebo nemali by sme si to dovoliť. Ďakujem, Pascal. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja budem stručnejší než predchádzajúci tieňový spravodajca, lebo súhlasím s tým, čo povedal Wolf. A nebudem rozvíjať naše pozmenujúce návrhy o pravidlách pre správu a riadenie podnikov. Tie pravidlá by mali byť také, že e, buď sú vysvetľujúce alebo záväzné, budem hovoriť o Francúzsku. Wolf povedal, že je to v mnohých krajinách. Máme etický kódex, ktorým sa riadia veľké francúzske spoločnosti. Nie je to nejaký veľmi ambiciózny kódex a ani nie je nejako exaktne uplatňovaný. Ale keď budeme mať pravidlo pre vysvetľovanie a keď budeme mať dobrovoľný etický kódex, bude to znamenať, že sme tam, kde sme aj boli, takže som pre záväzný prístup, aby bola zaistená čo, e, situácia s čo najporovnateľnejšími pravidlami v Európe. Pokiaľ ide o kvóty, tak mám k tomu rovnaký prístup ako to tu zaznelo, Wolf nebol naklonený politike kvót. Keď sa pozrieme na krajiny bez záväzných pravidiel, bez kvót, tak zistíme, že sa nedosahuje žiaden pokrok. Zoberme si opäť Francúzsko. Podniky, ktoré sú kotované, bol počet, počet žien v správnych radách veľmi nízky a zákon potom určil cieľ, určil kvótu do roku 2015 a až potom, keď tento zákon nadobudol platnosť, došlo k určitému pokroku. Nemali by sme demonizovať slovo kvóta. Myslím si, že je to taká istá otázka, ako, sa, ako je otázka pravidla počtu členov správnej rady alebo ich odmeňovania. Takže toto by mal určiť zákon a pritom by mala byť zachovaná určitá pružnosť tam, kde je potrebná. A ešte jeden posledný bod. Wolf hovoril o štvrťročnej správe. Ja si myslím, že by sme tu mohli doplniť ešte jednu vec. Toto nie je kľúčová záležitosť, pretože máme smernicu o účtovníctve, ktorá to rieši, ale chceli by sme vyslať taký signál, že nie je možné hodnotiť všetky podniky len z hľadiska ich trhovej hodnoty. To znamená len z veľmi krátkodobého hľadiska, bez ohľadu na ich dlhodobé výsledky. Myslíme si, že to je veľmi dôležité pre to, aby sme dosiahli cyklický účinok účtovných noriem. Myslíme si, že inak sa zhoršujú také veci, ako je otázka previazanosti so štátnym dlhom a podobne. Rovnako je potrebné, aby poist poisťovne poskytujúce životné poistenie museli registrovať dlhopisy za, v ich súčasnej hodnote, ale pritom tu budeme mať pred sebou ešte ďalších 10 rokov, tak to je možno tiež vec, ktorá by mala byť v našom stanovisku zahrnutá. Pokiaľ ide o odmeňovanie kvóty, rodovú rovnováhu, tak toto všetko e, musí byť uprednostňované pred základným rámcom so zachovaním pružnosti. Chcem sa spýtať, či sú ešte ďalší záujemcovia o slovo. Takže e, zostala som ja. Ako spravodajca povedal, tak máme tu veľmi jemnú líniu medzi tým, čo je našou zodpovednosťou a čo je zodpovednosťou výboru pre právne otázky. A samozrejme niektoré otázky spravovania riadenia spoločnosti sú už premietnuté v smernici e, o kapitálových požiadavkách. Takže tu vidíme určité také napätie v, tejto problematike ja mám len jediný pozmenujúci návrh, pretože mám e, názor, silný názor, pokiaľ ide o systémové spoločnosti. Myslím si, že keď bude vysvetlenie, niekto, sa, niekto sa tým bude musieť zaoberať, aby zistil, či to vysvetlenie je primerané. Nepotrebujeme mať žiadne pripomienky, upomienky o tom, že čo môže byť systémová spoločnosť. To nemusí byť len finančná po, škandále s Enronom došlo k strate 22 tisíc pracovných miest v Enrone a e, ďalšie spoločnosti, ktoré patria do tejto skupiny, majú veľký počet pracovníkov, takže ten účinok je veľmi silný. Potom tu máme napríklad v Európe s Parmalatom takýto problém. V roku 2003 bolo vyše 36 tisíc zamestnancov a výsledkom tohto škandálu bolo, že dnes majú len 13 e, 900 pracovníkov. A to je v dôsledku zneužívania derivátov na financovanie spoločnosti. Máme ďalšie systémové firmy okolo, napríklad kde by bankrot spôsobil veľké ekonomické problémy a preto sa musíme podrobnejšie zaoberať inými firmami. Zoberme si napríklad oceliarne z Luxemburska, ktoré majú vyše three tisíc zamestnancov, miliardové obraty. To je globálny hráč a jeho problémy by mali pro, veľký dopad. Airbus má takmer 30 miliardové e, príjmy a 54 tisíc zamestnancov. Dutch Shell má 276 miliard a 102 tisíc E, zamestnancov. To sú všetko veľké firmy, veľké spoločnosti a to, čo sa deje v nich, je e, odrazom aj toho, čo sa deje vo finančnom svete. Takže či sa vám páči alebo nepáči slovo záväzný, ak máte vysvetlený postup, ktorý treba dodržiavať a keď sa stane systémový, tak chcem vedieť, že príslušný regulátor má povinnosť skúmať vysvetlenie a prísť s úsudkom, či ide o primerané vysvetlenie alebo nie. Myslím si, že nestačí, aby to bolo niekde na webovej stránke. Ide o to, že regulátor má aj určitý názor. Či to budeme volať záväzný alebo akokoľvek inak, mne na tom nezáleží, ale toto je zásada, ktorú chcem vidieť zrealizovanú. A pri systémových firmách je to niečo, kde môžeme úspešne prispieť aj my do celkového výsledku z hľadiska ekonomických dopadov dopadov. A teraz dám slovo naspäť spravodajcovi. You, I, Ďakujem, pani predsednička. Áno, my sme sa vedeli veľmi dobre, pokiaľ ide o tie spoločnosti, ktoré sú systémovým rizikom, teda pokiaľ ide o podniky, ktoré nie sú časťou finančnej štruktúry, že sú to tie naozaj len najväčšie eh, spoločnosti, ktoré ste vyspomínali. Ja sa chcem v takej situácii, kde by sme išli tou cestou, ktorú navrhol pán Konfa, teda nejaké záväzné úpravy pre všetky kotované spoločnosti, pretože to by spôsobilo to, že sa bude čoraz menej firiem kotovať alebo že sa budú dať kotovať niekde inde a my budeme teda v posledku toho ochudobnení. Takže ja viem, že politici e, často sú e, zvádzaní nejakou potrebou niečo robiť. E, toto je niečo, takže to správme. Ja si myslím, že takíto politici spôsobujú skôr škodu než osoch tým, že zasahujú do riadenia spoločnosti. Takže ja by som povedal, že upravme len to minimum e, najpotrebnejšie pokiaľ ide o to, čo hovorila pani poslankyňa, súhlasím s tou rodovou rovnováhou. Viem, že sú tu prieskumy, ktoré poukazujú na to, že tie spoločnosti, kde sú viac zastúpené ženy, um, podávajú väčšie výkony. Áno, mali by sme uh, podľa mňa kotované spoločnosti podnetiť tomu, aby to zastúpenie žien bolo silnejšie. A súhlasím s vami, že nechceme kvóty, pretože spoločnosť je v rukách akcionárov a akcionári uh, riadia sami túto spoločnosť. Je to na ich pleciach. A ak sme v situácii, kde EÚ alebo národné vlády chcú nejakým spôsobom predpisovať rôzne veci každému jednému podniku, tak e, skrátka e, sa budú chcieť akcionári vzdať tej zodpovednosti. Myslím, že tuto by som to uzavrel. Chcem sa poďakovať všetkým tým spravodajcom za ich pripomienky. Ďakujem veľmi pekne. Takže hlasovanie, ako podal spravodajca, bude 19.12 teda tento týždeň. Júri bude hlasovať 26. januára, to gestorský výbor. Tí, čo máte záujem, myslím, že Júri tam uplynie lehota podľa pozmacích návrhov tento štvrtok, takže ak niekto sa chcete venovať a otázkam relevantným pre výbor Júri, tak toto je lehota a 1. marca by to malo byť v pléne. Takže ďakujem Prepačte, ešte nemôžeme prejsť ďalšej téme. Lars práve odchádza, pozrite sa, odchádza. A toto je jeho posledná schôdza v našom výbore. Z parlamentu neodchádza, odchádza ale iba eh, z nášho výboru, bude pôsobiť eh, v kancelárii eh, generálneho tajomníka, takže ďakujeme ti, Lars, za prácu, ktorú si odviedol v našom výbore. Tieňoví správodajcovia eh, sa s ním možno stretnú v rámci trialogov, ale už tu nebude takýto viditeľný v našich kruhoch. Dobre, teraz poďme k bodu číslo 4. Ide o návrh smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základnom dane z príjmov právnických osôb. A teraz preskúmame návrh správy, ktorej autorkou je pani Tyson, takže jej rovno dávam slovo nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Kolegovia zrejme vedia, že svoju správu pripravujem v holandčine. Využívam teda všetku podporu, ktorú tento parlament poskytuje Pracovala som teda v holandčine, francúzskú verziu som ešte nepreverovala, pretože to ešte nie je kompletné. Pozmeňací návrh číslo 10, tam je trošku problém, anglickú verziu, tá je podľa mňa v poriadku. Takže tí, ktorí pracujú s francúzskou verziou, týchto chcem poprosiť, pokiaľ ide o desiatku, e, to si ešte raz pozrite, e, nedopovedá to tomu, čo som ja chcela tým povedať. Uh, Dobre, takže ja som eh, si vypočula veľmi pozorne všetky vedenia v rámci prvého, prvé výmeny názorov. Vypočula som si komisiu, tieňových spravodajcov a tak ďalej. Všetci teda odprezentovali svoje eh, prvotné poznámky a svoje pozície k návrhu komisie. Takže Všetko som si to veľmi pozorne preštudovala, snažila som to všetko do toho zaintegrovať, aby moja správa získala čo možno najväčšiu väčšinu. Prečo? Nuž preto, lebo je to iba stanovisko, nie je to spolurozhodovanie, to znamená, že my budeme mať len obmedzený vplyv, pokiaľ ide o priebeh veci v rade. A keď väčšina eh, pre tú správu bude veľmi veľká, tak eh, to naše mm, tá naša pôsobnosť bude môcť byť väčšia, takže sa takúto väčšinu aj usilujem. Pokiaľ ide o tieňových spravodajcov. Áno, vypočula som si ich, snažila som sa zohľadniť všetko, čo s tým súvisí. V oblasti zdaňovania podnikov ide o to, čo platia podniky, aké dane, čo samozrejme má vplyv aj na štátny rozpočet. Vieme, že štátne rozpočty v mnohých krajinách sú pod obrovským tlakom. Takže to všetko som sa snažila zohľadniť. Z tohto všetkého som pri mojej práci vychádzala. 13 pozmeňovacích návrhov som spísala sama. Mám pocit, že to je relatívne málo eh, vzhľadom na eh, takúto, takýto obsažný návrh. Pokiaľ ide o spoločný konsolný základ dane z príjmov právnických osôb, Máme tu určité dohody, ktoré sme už e, prijali. Mali by sme sa koncentrovať na politické e, nejaké posolstvá. E, pokiaľ ide o nejaké technické otázky, k tomu prosím predložte pozmaňovacie návrhy, čo sa má odpočítavať, čo nie. Ale myslím, že by sme sa mali snažiť dopracovať k vyváženému stanovisku. To technickejšie prenechajme prosím rade. Takže 13 pozmeňovacích návrhov, 8 k úvodným ustanoveniam, zvyšok ku konkrétnym článkom. Dnes by som chcela povedať len toľko, že v zásade podporujem návrh komisie. Parlament na to tlačil dlho, je to radikálny krok, ktorý sa tu pripravuje, pretože ide o priame zdaňovanie, ktoré nespadá do našej kompetencie alebo len okrajovo. Myslím si, že je potrebné, aby sme sa tomu eh, venovali, aby sme sa tým zaoberali, eh, nielen teda nepriamými daňami, ale aj priamými daňami, takže to je taký prvý, prvý krok týmto smerom. Ja som sa teda sústredila hlavne na obsah návrhu komisie a vychádzam z toho, že tento text veľmi dobre poznáte, ale možno osoby mimo výboru ten obsah nepoznajú, takže e, som sa najskôr snažila o stručné zhrnutie a potom vyjadrujem svoj vlastný názor. V prvom pozmaňovacom návrhu hovorím, že ten návrh naozaj podporujeme, lebo každodenne vidíme potrebu prechodu k silnejšej integrácii v rozpočtovej, finančnej oblasti. Toto musí byť našim cieľom. Toto je dôležitý krok týmto smerom, aby sme posilnili našu globálnu konkurencieschopnosť. Niektoré národné parlamenty, to dobre vieme, neustále eh, prichádzajú s otázkou subsidiarity, eh, že eh, s tým nemáme my nič dočinenia. Komisia tomu ale odporuje, veľmi dobre to vyargumentovala. Tí, čo poznajú túto problematiku, iste vedia, že niektoré z tých porúch, ktoré sú na spoločnom trhu, napríklad byrokracia, že tieto chyby dokážeme odstrániť iba v prípade spoločného postupu na európskej úrovni, tak keď Európa bude mať spoločné predpisy, pokiaľ ide o spravovanie. Takže toto je vec, ktorú podporujeme a teda v tomto zmysle aj navrhujeme spoločný kosovný zakladanie s príjmov právnických osôb, väčšia transparentnosť, efektívnejšie fungovanie daňových systémov, Európska únia sa tak stane atraktívnejšou aj pre zahraničných investorov, teda keď prídu do Európy, bude jedno, kde majú sídlo, kde konkrétne investujú. Prístup pre zahraničných investorov bude zjednodušený, ale nielen pre zahraničné spoločnosti, ale pre všetkých, ktorí chcú pôsobiť cezhranične. Teda budú tu jasnejšie pravidlá, platné pre spoločný trh a skôr to budú platiť nejaké ekonomické úvahy než e, daňové, takto sa bude dať predchádzať aj daňovým podvodom. Toto sú teda tie najdôležitejšie, najdôležitejšie e, veci. Tento systém, ktorý chceme zaviesť, má byť fakultatívny, teda dobrovoľný. V prvej výmene názorov odzneli hlasy, že by to malo byť povinné, že by podniky mali povinne uplatňovať tento spoločný konzolný základ dane, teda že by to nemalo byť prenechané na dobrovoľnosť. Áno, sú tu argumenty aj za, aj proti. Áno, ja keď si predstavím ideálnu Európu, podľa mojich e, veľkých európskych snov, tak áno, ja by som bola za takýto povinný systém, tento by mal byť v konečnom dôsledku našim cieľom. Ale keď sa pozrieme na realitu, na to, ako to teraz vyzerá, myslím si, že e, tento fakultatívny systém je viac na mieste, ak si povieme, dobre, zmeňme to, prejdime od fakultatívnosti k povinnému spoločnému konsolidovanému základu dane, tak e, myslím, že neurobíme dobre. Myslím si, že je dobre ponechať to podnikom na vlastné rozhodnutie, väčšie, menšie a každé sa budú mať možnosť e, sami rozhodnúť. Myslím si, že ešte nedozrel čas na to, aby sme zaviedli takúto povinnosť tie zmeny by boli naozaj obrovské. Keď sa niekto rozhodne pre spoločný kozmový základ dane, tak je to naozaj obrovský krok. Aj v prípade dobrovoľného rozhodnutia je to naozaj radikálna zmena. Aj keď to bude dobrovoľné, stále to je určitý experiment a s časom zistíme, čo to vlastne znamená, s akými problémami je to spojené a tak ďalej. Takže si myslím, že e, vôbec to, že e, zavádzame e, takýto kouselný základ dane, že už to je obrovský pokrok, hoci je to len možnosť fakultatívna. Hoci ešte raz opakujem, chápem aj tých, ktorí tvrdia, že by to malo byť povinné. Áno, z dlhodobého hľadiska majú pravdu. Takže sme tam mohli mať aj určitú doložku o prehodnotení, o prepracovaní, ktorá by umožňovala postupný prechod k povinnému používaniu konsolidovaného základu dane. Ale ešte raz, teraz trvám na tej opcionalite. 5 rokov, fakultatívny systém, potom využijeme tú príslušnú doložku, celé to prehodnotíme, eh, vyhodnotíme, ako systém fungoval, či sa to využívalo. A potom sa môžeme seriózne zaoberať tým, či to ešte má byť naďalej dobrovoľné, alebo sa to má stať povinným. A toto platí aj pre rozsah harmonizácie. Či sa majú aj daňové sadzby harmonizovať, či tu má byť nejaká e, minimálna sadzba, či tu má byť e, nejaká škála, či tu má byť napríklad jednotná e, daňová sadzba Mnohí tu už svoje názory vyjadrili. Áno, možno jedného dňa pristúpme k takejto harmonizácii. Ten koncept sa mne osobne pozdáva, ale vychádzajúc e, z súčasných okolností, financovanie verejných rozpočtov a tak ďalej, zdá sa mi, že sa nám to nepodarí presadiť. A štáty sa, štáty sa tejto kompetencie nevzdajú, budú naďalej chcieť sami stanovovať svoje daňové sadzby ale aj na to sa môžeme časom pozrieť. E, možno e, konkurencia v daňovej oblasti e, sa stransparentní. A potom uvidíme, či to malo skôr negatívne alebo skôr pozitívne dopady. Zodpovedá to našim cieľom? Áno, dobre fungujúci vnútorný trh, väčšia hospodárska súťaž, dosiahneme tento cieľ, ak krajiny naďalej budú mať vlastné daňové sadzby, alebo naopak bolo by dobre, keby sme mali harmonizáciu, keby sme zašli ešte o krok ďalej. Tí, ktorí už dnes tvrdia, že je potrebné harmonizovať aj daňové sadzby, ja tým sa snažím výzvu stretý tým, že aj toto zakomponujeme do tej doložky o revízii po tých piatich rokoch sa k tomu možno vrátime. Konsolidácia e, ziskov a strát cezhraničná, toto je pre mňa veľmi dôležitá vec. K tomu som nepripravila žiaden pozmeňovací návrh. Toto potrebujem, v opačnom prípade e, tento návrh je nezmyselný. Keby sme sa tohto vzdali, tak sme nemuseli robiť absolútne nič. E, fragmentácia trhu zostane i naďalej, takže to je naozaj potrebné. Pokiaľ ide o to rozdeľovanie, pridelovanie, jeden základ dane, ktorý sa potom rozdelí na jednotlivé krajiny. K tomu komisia prišla s návrhom a tie faktory a tie parametre, ktorými e, sa stanovuje rozdelenie na členské štáty. Tieto parametre e, podľa mňa prinesú právnu istotu, sú predvídateľné, nedá sa s nimi nejako veľmi manipulovať, sú e, hospodársky relevantné. Áno, tvorba ziskov. Takže mám pocit, e, že tam ten návrh komisie je v poriadku, tiež je to súčasťou tej spomínanej doložky o revízii, aj toto po piatich rokoch ešte preveríme. Potom spolupráca medzi daňovými orgánmi, nejaké, nejaká centrála. E, toto podľa mňa je tam tiež dobre, dobre upravené. Niektorí hovorili, že návrh komisie e, nie je v súlade s e, medzinárodnými normami v oblasti výkazníctva. Ja som k tomu ale nepredložila žiadny pozmeňovací návrh. Pre mňa je to v poriadku, keby sme sa eh, odkázali na IFRS. Toto je výkazníctvo kotovaných spoločností a v takom prípade by naše daňové systémy boli závislé od určitej skupiny, ktorá stanovuje určité pravidlá, ale nepodlieha žiadnej demokratickej kontrole. A títo teda vlastne e, stanovujú e, účtovnícke normy pre podniky, takže ja to nepovažujem za dobrý nápad. Mm. Ja osobne si myslím, že výbor regionov e, sa snažil tam presadzovať to regionálne hľadisko. Áno, toto členské štáty môžu podľa mňa poriešiť eh, interne, interne preveriť. Myslím, že tomu nestojí nič v ceste. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, v tej revíznej doložke by sme sa mohli osobitne venovať otázke týchto podnikov teda či táto skupina podnikov využíva tento konsolidovaný základ dane, či s tým pracujú, či s tým majú dobré skúsenosti a tak ďalej, keďže malé a stredné podniky sú veľkým zamestnávateľom, myslím, že by sme ich tam mali zohľadniť. Potom je tam viacero pozmeňovacích návrhov, ku ktorým netreba teraz nejako veľmi vyjadrovať. Ďakujem vám za pozornosť, teším sa na vaše pozmeňovacie návrhy a na vaše otázky. Ďakujem. Liam, I'm sure you wish to... Liam, Určite sa chcete k tomu vyjadriť. Áno, máte pravdu. Musím povedať, že pristupujem k, tejto, tomuto dokumentu so zmiešanými pocitami. Ako federalista a socialista vždy som bol za väčšiu mieru daňovej harmonizácie v EÚ. Čiže v zásade som za e, e, túto e, myšlienku harmonizácie v oblasti zdanenia právnických osôb, teda CCCTV. Ale keď si prečítate návrh komisie, tak zistíte, že jej cieľ je uľahčiť život tým firmám, ktoré pôsobia vo viacerých štátoch a vlastne prostredníctvom eh, takejto takéhoto spoločného konsolidového základu eh, dane by usporili. A eh, jednoducho firmy budú môcť si vybrať postup, ktorý je pre nich najvýhodnejší. Návrh komisia nič nehovorí o zdaňovaní práce, zdaňovaní kapitálu nehovorí o určitých kontrolných mechanizmoch, nepredchádza tento návrh e, daňovému dumpingu ani e, narušeniu e, akejsi zdravej danovej súťaže z hľadiska ich ponuky dane z príjmov fyzických osôb. V podstate komisia vylúčuje také niečo. V dôvodovej správe sa dokonca hovorí o tom, že ťažko sa bude e, predvídať dopad tohto návrhu CCTB na e, výnosy e, štátu čo plinie do štátnej kasy. Čiže členské štáty sa majú nejakým spôsobom popasovať s týmto mechanizmom, ale zároveň nejakým spôsobom zabezpečiť, aby neutrpeli ich daňové výnosy. Je veľmi ťažko e, riadiť a, a, a kontrolovať 28 e, takýchto rôznych daňových systémov. Ak by to bolo dobrovoľné, ak chceme mať e, dobrovoľný systém bez toho, aby sme mali E, nejaký, e, nejakú jednotnú sadzbu na takúto daň z príjmov, tak to je e, vlastne mm, vymýšľanie niečoho, čo neobstojí. A to v situácii, kedy musia členské štáty riešiť svoju štátnu zadlženosť. A snaha je vlastne o to, aby sme v dnešnej situácii netrestali členské štáty. My budeme hlasovať za návrh, e, ktorý e, samotná komisia prezentuje a pritom priznáva, že nevie odhadnúť dopad tohto návrhu. E, určite tento návrh zvýhodňuje korporatívne záujmy, uprednostňuje ich pred záujmami bežného občana. Je to bežný občan, ktorý nesie dopad krízy. Ak chceme, e, aby tento mechanizmus CCTB fungoval, musí byť povinný a nemôže byť retroaktívny a musí byť stanovená akási základná sadzba dane z príjmov e, právnických osôb. Musíme sa postarať o to, aby sme predišli narušeniu hospodárskej súťaže. Pani Thyssen navrhuje, aby tá smernica e, bola e, prehodnotená po piatich rokoch a že po piatich rokoch sa môže potom uvažovať o E, tom, že by to mohol byť povinný systém. 5 rokov je pridlho, pretože e, ten dôsledok retroaktívnej konsolidácie môže nadobudnúť e, obrovské škodlivé rozmery. Nemôžeme mať CCTB, ktorý je povinné a mať nejakú základnú sadzbu asi by bolo lepšie zbaviť sa toho konsolidovaného aspektu. Asi skôr by bola by bolo lepšie uberať sa snohou a mať povinnú, mať povinnú harmonizáciu daňového základu. To by umožnilo eh, zabezpečenie vyššej miery transparentnosti v daňovej oblasti a, a tým by sa predišlo tomu, aby členské štáty súťažili eh, v, v oblasti daňových sadzieb. Ďakujem eh, Marian Tyson za eh, prácu, ktorú ste uviedli. Tieto dokumenty boli preložené aj do holandského jazyka. Priznávam sa, že som e, trošku e, zmetená z toho kontextu, v rámci ktorého sa príjmajú rozhodnutia o tejto veci. Nachádzame sa v určitej mimoriadnej situácii. Nemôžeme si povedať, že veď máme dostatok času, postupne, pomaličky sa tým môžeme zaoberať. Prosím, zamyslite sa nad hospodárskym kontextom. Nachádzame sa uprostred krízy. Aké signály vydávame okolitému svetu a našim občanom? Signály, ktoré majú potvrdiť solidnosť EÚ. To všetko treba mať na zreteli pri príjmaní rozhodnutí. Prikláňam sa do veľkej miery k tomu, o čom hovoril Liam Myslím si, že nie je to zlá vec, ak sa znižujú náklady e, firiem. E, nevidím e, nevidím žiaden problém v tom, že by sme potláčali byrokraciu a toto by mohlo mať priaznivý dopad pre tie firmy, ktoré pôsobia vo viacerých štátoch. Trošku ma trápi ten trhový e, pohľad. Komisia sa snaží rozbehnúť, oživiť ten vnútorný trh a ak, sa, e, ak je našou úprimnou snahou zabezpečiť hospodársky rast, konsolidovať euro, eurozónu, e, tak nie som si istá, že navrhovanie fakultatívneho mechanizmu je správna cesta. Nie je v tom istá e, protirečivosť. Na jednej strane e, budeme súhlasiť s e, tým voliteľným systémom, to navrhuje komisia, že tí, ktorí chcú mať ten mechanizmus voliteľný, môžu ho mať voliteľný. A na druhej strane chceme nejako prehlbovať spoluprácu v rámci eurozóny ale, ak, ale to by znamenalo e, posun smerom k záväznejšiemu systému. Ja teraz e, nehovorím o tom, aké rozhodnutie máme prijať, ale e, jednak sa tu zaoberáme tým, či to má byť dobrovoľný systém alebo nie. A predovšetkým v rámci eurozóny je to zmysluplné. Nemohli by sme sklbiť odpor voči takýmto mechanizmom so snahou presadiť takéto mechanizmy. Ďalšia vec, otázka subsidiarity, o tom stále hovoria parlamenty na národnej úrovni, ale je to otázka, či chceme zachovať vnútorný trh alebo nie. Prosím, nechápte ma nesprávne, ja nie som proti určitej, určitému manévrovaciemu priestoru, ktorý majú členské štáty, ale mali by sme mať spoločný rámec pre daňový e, základ. Musíme mať e, aký, akýsi systém v daniach, určitú štruktúru. A, a na tomto by sme mali e, spolupracovať Členské štáty potrebujú určitú mieru flexibility, určite, ale flexibilita nemá znamenať nejakú formu nezdravej súťaže. Nezdravej v tom zmysle, že to bude na škodu vnútorného trhu. Nie som si istá, či to, čo navrhujeme, odráža potreby reálneho sveta neviem, či by sme mali hatiť cestu tým štátom, ktorí chcú pokročiť v tejto oblasti. Mali by sme hovoriť o niečom, čo je užitočné pre eurozónu. E, bol, e, bol jeden pozmenujúci návrh, ktorý sa týkal e, tzv. paktu Euro plus. Je to zaujímavá myšlienka. Ja si myslím, že treba sa ďalej venovať tejto otázke. Dobrý den. Ivan. Musím... Dobrý den, dámy a pánové. Ja som si... Ja sám si pripravil svoje poznámky v anglickom jazyku, ale pokúsim sa vynimočne hovoriť v rodnom jazyku úvodom sa musím pani Tysen zastať. V dnešnej diskusii prišla e, riadne poučená z minulej diskusii, keď sme hovorili o konsolidovanom základe dane. Ona si uvedomila, e, že jej povinnosťou, ktorú jej vôbec nezávidím, je, zmier- je, je e, zmierňovanie ohňa a zmierňovanie vody. Sú tu takí, ktorí by si prijali úplnú harmonizáciu e, daňovej systému, daňových sadzieb. Zároveň sú tu aj takí ľudia, ktorí sú toho názoru, že daňová konkurencia je zdravá a dokonca prospešná pre EÚ. E, úloha e, pani Thyssen je určite nezávidenia hodná. A keď som ju počúval a Počúval som ju e, veľmi starostlivo a jej snahou bolo vyvážiť oba pohľady. To, čo predložila, je veľmi umiernené, veľmi rozumné. A tak, ako poznám pani Tysen e, e, z predošlých vystúpení, aj ona by si isto prijala, aby tento systém bol povinný. Avšak, ako spravodajkyňa si uvedomuje, že sú tu dva tábory, aj keď zrejme je dominantný ten tábor e, tých, ktorí chcú povinný systém. A ja sa domnievam, e, že pani Tysen odviedla veľmi dobrú prácu. Vystúpila aj e, s uvedomením si toho, v akom ekonomickom a politickom priestore sa pohybuje tento návrh. Ja e, v tomto e, e, parlamente pracujem už 7 rokov a konsolidovaný základ dane je neutíchajúcou témou počas celého toho obdobia a dnes za veľmi obťažných vonkajších okolností politických, ekonomických táto myšlienka sa snaží o presadenie sa a e, myslím si, že pani Thyssen tu vystúpila s pochopením týchto okolností. Určite v, e, e, na pôde Európskej rady nebude dosiahnutá jednomyselnosť ohľadom tejto témy. A to bolo cítiť pri jej prejave. Za súčasného vývoja by som si dokonca trúfol uh, Eh, eh, urobiť istú špekuláciu, eh, že by boli harmonizované daňové sazby, boli zavedené skôr, než bude zavedený konsolidovaný základ dane. Ale prosím, chápte toto ako môj názor ak dovolíte, pridám aj svoj názor k tomu, čo predkladá pani Thyssen a, a budem sa pridržiavať nasledovanej e, filozofie. Poprvé, systém e, konsolidovaného základu dane by mal byť voliteľný. Po druhé, nie všetky malé a stredne veľké podniky potrebujú takýto systém vzhľadom na to, že operujú na významne menšom priestore, nepôsobia nadnárodne, takých je len hrstka a tvrdiť, že to potrebujú všetky firmy, to tvrdiť netreba. Práve s ohľadom na, na súčasnú komplikovanú politickú a ekonomickú situáciu tie hlavné podnety pre riešenie takýchto problémov. Tieto mm, rozhodnutia a riešenia by mohli zostať na národnej úrovni. Národná úroveň je jasne vymedzená, menšia, rešpektuje hospodárske a sociálne zvyklosti tohto priestoru a určite to bude pružnejšie a rýchlejšie než hľadanie akéhosi nadnárodného riešenia. Preto nechápem, prečo e, panuje taká hlboká nedôvera voči hľadaniu národných riešení a v neposlednom rade považujem za veľmi e, rozumné to, čo navrhovala pani Thyssen. To je to 5-ročné obdobie, po ktorom by e, mal byť vyhodnoť, e, po uplynutí ktorého by mala byť vyhodnotená účinnosť tohto projektu. Treba si uvedomiť, že názory na tento projekt sa veľmi lišia a dokonca aj tí, čo to obhajujú, nie, nie je jednota v tom, či je tento prínos, e, či je ten prínos, prínos skutočne e, dostatočný. E, ďakujem za slovo. Ja súhlasím s vami a chceme, aby hlas EP bol e, vypočutý, kde nie sme e, v formáte spolurozhodovania, tak musíme vytvoriť širokú e, väčšinu. Ale dnešná diskusia vám už naznačuje, ktorý tábor názorov predstavuje väčšinový názor. A tak ako predrečník povedal, a to boli slova euroskeptika. E, vy ste možno na tej nesprávnej e, strane, v tom nesprávnom tábore. Zdá sa, že tu vzniká konzensus medzi štyrmi hlavnými proeurópskymi politickými rodinami, asi e, treba razantnejšie sa venovať tým dvom hlavným aspektom, ktoré aj vy považujete za kritické. Súhlasím so Silviou, že tu e, je e, náležitá otázka vnútorného trhu a hospodárskej súťaže. Ak ste malý alebo stredne veľký podnik, ktorý funguje vo Flámsku, nemáte príliš veľa flexibility. Musíte e, platiť e, takú dan z príjmov právnických osôb, ktorý vyrobila belgická vláda. Ak ste nadnárodná spoločnosť lokalizovaná v Belgicku, máte možnosti daňovej optimalizácie. Môžete e, využívať rozdiely, medzery, aby ste e, e, zabezpečili daňovú optimalizáciu a v podstate, aby ste e, ušetrili na daňových odvodoch. Ak ste veľkí, môžete s týmto žonglovať, ak nie, tak nemáte takúto príležitosť. Myslím, že treba uvažovať o CCTV aj o konvergencii daňových sadzieb ak e, sa snažíme o zjednodušenie, e, tak e, ak zavedieme voliteľný systém, tak vôbec nezjednodušujeme, ale komplikujeme. A v podstate, ak prejdeme na záväzný systém CCT, CCCTV, bude to znamenať E, vyvolanie nákladov na prechod na iný systém, ale tieto náklady budú znášať všetci a musíme si položiť na misku váh, či prínos je väčší ako zvýšené náklady. Určite ten prínos je väčší. E, je to už skutočne otázka, ktorej sa treba venovať už teraz, neodkladať na neskôr. Ak, so, ak socialisti, liberáli a zelení sa dohodnú na tom, že musíme rýchlejšie pristúpiť k záväznému systému. Ak s takýmto niečím súhlasíme, máme to aj naplno povedať, namiesto toho, aby sme sa vyjadrovali k e, revíznej klauzuli. Mali by sme vyskúšať, aká je pôda, či dokážeme dosiahnuť dohodu. Ak dokážeme dosiahnuť dohodu, tak e, pustme sa do toho. Po druhé, harmonizácia daňových sazieb. E, v tejto otázke nie som za jednu sázbu, ale za E, za pásmo e, sadzieb, ako v prípade DPH. E, nedávno sme hovorili o írskej situácii. Vidím, že je tu gej. A podľa mňa Íri majú pravdu v tom, ak tvrdia, že nie sme všetci na jednej lodi, nie sme si postavení na roveň. A samozrejme, Írsko porovnalo seba s kontinentálnou Európou a musíme skutočne nájsť spôsob odškodnenia za určité e, fyzické a, a teda e, objektívne znevýhodnenia. Preto treba pásmo sadzieb, určité spektrum sadzieb a toto potrebujeme. Spomínam si, e, že som hovoril s, jedno, s jednou osobou, ktorú dobre poznáte, krstné meno má IF a je stále premiérom tohto štátu ako belgický premiér som e, proti e, CCCTB, e, ale môžem sa k tomu prikloniť, ak budeme mať dve veci. Ak to bude povinné, ak bude rozpetie sa zjeba. A to je podmienkou. A o tom hovoril teda premiér tohto štátu. Nedá sa mať mechanizmus bez toho, aby sme mali to rozpetie sadzieb. Je to buď nič, alebo oboje musíme si uvedomiť, že neexistuje jedno riešenie, ktoré by bolo vhodné pre všetkých. V prípade DPH som za úplnú harmonizácie, ale v prípade dane z príjmov právnických osôb eh, si myslím, že treba rozpetie, aby mali členské štáty určitú flexibilitu. Ešte jedna vec. Eh, nie tak dávno eh, Merklova a Sarkozy hovorili o Eh, úplnej harmonizácii a integrácii eh, daňových sadzieb dvoch eh, hospodárskych celkov v EÚ. To je rozhodne smer, ktorý by sme my uvítali. My zelení v Beneluxe vítame túto iniciatívu. To by znamenalo, že môžeme aj my sa podielať na vyjednávaní, nielen pristúpiť k niečomu, čo dojednal niekto iný. Teda ja trvám na tom, aby sme e, sa e, pustili do ho s plnou vervou, či by sa nám nepodarilo dohodnúť a ísť ísť na to s veľkým bubnom. E, myslím si, že e, by sme mali si, si vyslať silný signál zo strany EP a, a týkal by sa razantného mechanizmu. Ja viem, že nie všetci tu sa dokážete stotožniť s môjim názorom. Ide o to, či EP je schopné dosiahnuť demokratickú väčšinu, takže očakávajte e, veľmi razantné návrhy, pozmenujúce návrhy z, z našej strany. Ide o snahu dosiahnuť silnú, podstatnú demokratickú väčšinu. Ďakujem. Surprisingly, I have Gay Mitchell on the list. <laughs> well, thank you, President. Ďakujem veľmi pekne, takže budem veľmi stručný. V prvom rade sa chcem poďakovať Marian za správu a kolegom za dnešné dopoludnejšie príspevky, ktoré sú veľmi zaujímavé. Ale myslím, že treba rozptýliť určité mýty ak by toto všetko totiž malo pokračovať, tak v roku 2013 schválené, v 2016 implementované, a to určite podľa mňa nepomôže súčasnej kríze, žiadnym spôsobom kríze, pred ktorou v Európe stojíme. Takže nemali by sme očakávať takýto výsledok. Po druhé, a aj do, potom to bude fakultatívne a bude to trvať dosť dlho, než si na to členské štáty zvyknú. V USA na rozdiel od toho majú jednu menu a zoberme si napríklad štát Delaware, e, väčšina si myslí, že sú tam registrované e, IT firmy, pretože majú iný spôsob zdaňovania než v ostatných častiach USA. Pán Mantik v svojej správe tiež hovorí, že daňové súťaženie. Daňová súťaž je e, naozaj žiaduca v súčasnej situácii v Únii, ale musíme zohľadniť, že máme 9 parlamentov, vnútroštátnych parlamentov, ktoré majú výhradu k článku 2, pokiaľ ide o zásadu subsidiarity a úmernosti, pomernosti. Takže ja si myslím, že ich bude ešte viac, ak by napríklad neboli v niektorých krajinách blízke voľby. Napríklad v Írsku poslali takéto výhrady obidve komory parlamentu, ale druhá sa medzi tým rozpustila. Takže chcem povedať, že celkové túto správu vítam, ale ak by, to ne, ak by sa to nehodilo Nemecku alebo Francúzsku, tak by tu nezazneli niektoré argumenty dnešného dopoludnia. Ale otázka má byť, čo je vhodné pre EÚ a nie, čo je vhodné pre Írsko napríklad. Ja som otvorený tomu pozerať sa na to, že čo je v osoch EÚ, pretože to poslúži napokon všetkým. Máme tu pakt e, stability a rastu, ktorý má pomáhať všetkým, aj malým krajinám, a veľké krajiny niekedy nedorušujú, prav, nepo, nedodržiavajú pravidla. Takže mám určité výhrady k názorom, niektorým názorom, ktoré tu dnes ráno zazneli. A chcem povedať, že určite, kým sa tento systém presadí, bude to trvať niekoľko rokov. Nepomôže to súčasnej kríze. Zazneli tu výhrady na adresu subsidiarity a proporcionality. Ale napriek tomu si myslím, že treba na tejto správe pracovať. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem hneď na začiatok povedať, že súhlasím s, mojim, ko, s mojou kolegyňou pani Thyssen, s jej prístupom, s jej chápaním situácie, ale predsa len mám niekoľko pripomienok výhrad. V prvom rade našim cieľom je posilniť konkurencieschopnosť eh, a dosiahnuť aj rast. To je našim e, cieľom a súčasne nechceme mať zvýšenú administratívnu záťaž. Zdá sa mi, že návrh komisie vychádza z prác počas maďarského predsedníctva. Pamätám sa, že vtedy sa hovorilo v prípade Maďarska o jednom percente o 1% raste, teda o recesii. Keď si pozrieme rok 2016, tak tento konsolidovaný daňový základ nie je pre mňa veľmi dobrou správou a nemyslím si, že sme už tak ďaleko, aby sme ho zaviedli tu e, si myslím, že komisia štúdiu aktualizovala s ohľadom na súčasnú situáciu a na dopad na celkový rast. Máme rast, znamená to rast pre celú EÚ. A čo sa stane s tými krajinami, ktoré sú najzraniteľnejšie? A potom sú tu mnohé ďalšie otázky. Pokiaľ ide o detaily, o podrobnosť, do akej miery zvýši tento systém byrokraciu, ak sa zavedie? Aké náklady prináša? Podľa mňa to neznamená plus pre celú EÚ. Čo to znamená pre členské štáty? Čo to znamená pre daňovú kontrolu? Pre daňovú kontrolu to znamená ďalšie náklady, ktor, to znamená, že vyplývajú z tohto všetkého veľmi e, dôležité otázky. Pozeral som sa aj na spôsob e, pomerného rozdelenia a zdá sa mi, že pre rôzne e, členské štáty sa rôzne faktory hodnotia rôzne. Napríklad zoberme si náklady a príjmy a ich zloženie a porovnateľnosť. A tá správa celého systému, správa riadenie celého systému mi pripadajú veľmi náročné. To znamená, že tento vzorec nie je celkom e, jednoznačný. A to sú otázky, ktoré považujem za zásadné. A myslím si, že sú dôležité aj pre štát, aby štát vedel, či je za alebo proti. Niektoré štáty majú výhrady k zavedeniu konsolidovaného e, daňového základu. A k týmto štátom patrí aj Maďarsko. Ja si myslím, že ten počet otvorených otázok by mal byť e, znížený. Ďakujem. A teraz Peter. Ďakujem. Chcem povedať Marian, že je, že to má neprimeraný dopad na MSP a to znepokojuje každého, pretože to je tá oblasť e, silného rastu, ktorý stále očakávame. Veľké spoločnosti majú samozrejme ešte stále mnoho zamestnancov v EÚ. Máme priame zahraničné investície. Ja myslím, že musíme byť ambiciozní s tým, čo chceme robiť v CCTB. Musíme mať ambiciozne ciele v tejto oblasti a som presvedčený, že sa rokuje medzi politickými silami, medzi predstaviteľmi vlády a ohľadá sa logika tohto systému. Vidíme rozdiel v prístupe veľkých a malých krajín. Určite sa hľadá to, čo je prijateľné. Treba byť opatrný. Je dobre, keď nám Gimičel povie, že E, jednotlivé krajiny sú ochotne sa pristúpiť všeobecnej vôli v oblasti politiky zdaňovania. Takže ja si myslím ale, že treba robiť tak, že by sme postupovali od krajiny ku krajine podľa jej zloženia priemyslu a podobne. A až tak by sme prišli k, k zdaňovaniu. Príjem, príjem neznamená len harmonizovaný príjem. Ide aj o to, že tá, tie peniaze majú žiť v tých oblastiach, ktoré budú uplatňované v rámci štruktúry výdavkov našich štátov. Takže potrebujeme to logicky spojiť s fiškálnou konvergenciou a harmonizáciou a nemali by sme sa v našom prístupe riadiť len vôľou dvoch krajín. Predsa tu ide o celú EÚ, o náš vzájomný obchod. Predsa náš vzájomný obchod je to, čo robí z nás globálnych konkurentov. Môžeme mať rôzne názory, ale ja si myslím, Marian, že správa ide správnym smerom, ale e, pokiaľ budeme odkázaní na to, čo hovorí rada a členovia rady, tak budeme mať stále takéto malé výsledky. Máme ešte asi pol hodinu. Ja viem, že Filip, ty si chcel hovoriť, takže mňa teší, že máme takúto interaktívnu debatu a že sa dostanem aj na čas ku komisii Takže Neviem, chcel si ešte reagovať na niečo, čo povedala Ildiko, že? Na Gia som chcel reagovať. Je dobré, že sa môžeme baviť na základe faktov o Írsku. Ja som nikdy nechcel nejako poukázať na Írsko ako na zlú krajinu. Írsko je jedným z nás. A E, legislatíva niekde robí z krajín daňové raje a mali by sme robiť s tým niečo a nie poukázať na jeden členský štát. V tom, čo si povedal, ma znepokojuje jedna vec a to je ten odkaz na Delaware v USA. Pre mňa to je nočná mora. Zoberme si Delaware. Môžete ísť niekde, na, na jednej adrese máte 200 tisíc firiem a ja to nazývam daňový podvod. Možno je to zákonné, ale je to podvod a ja sa neprihováram za to, aby sme mali takýto postup v Európe. Tu by som nebola, Ak môžem predsedovi v týmto interaktívnym spôsobom, ja som len ukázal, že v tej istej únii môžete mať rôzne veci. Na to som poukázal. Dobre, ja by som nechceli s týmto smerom, ale som za flexibilitu systému pretože úplne súhlasím s tým, čo si povedal. Nemali by sme mať, že dve veľké krajiny nám určujú podmienky. My toto chceme mať ako prístup spoločenstva a aby sme to mohli urobiť, musíme uspokojiť potreby členov spoločenstva, nie len niektorých z nich. Takže my sme pripravení spolupracovať s vami v tomto smere. Silvi, ty si chcela niečo povedať? Je to dôležité. Ja som to chcela zdôrazniť tiež ja som robila mnoho interviú pre írsku televíziu, rozhlas a uvedomujem si tú citlivosť tejto otázky pre vás vo vašej krajine, ale na druhej strane nechcem, aby si ktokoľvek myslel, že všetci poslanci z Nemecka a Francúzska sú len na reťazke vlády a robia to, čo vláda chce. Môžeme, môže mať široký proeurópsky prístup a o to sa všetci snažíme a mali by sme sa znovu pozrieť na situáciu, aká je, nie v teórii. My stojíme zrejme pred recesiou. To znamená, že by sme sa mali navzájom podporovať a nie bojovať proti sebe alebo bojovať v eurozóne a s ostatnými uh, E, partnermi namiesto toho, že hľadáme dobré riešenia. To je ten duch, v ktorom by som chcela pracovať a ja dúfam, že veríte, že si uvedomujeme tieto citlivé miesta. Uvedomujeme si, že Francúzsku a Nemecku sa nie vždy ľahko rozumie, ale naozaj sú ľudia, ktorí chcú e, troška veci posunúť vpred. Ešte sa niekto chce vyjadriť? Marian, nakoniec dostaneš slovo, ale chceš ešte reagovať, môžeš. Ďakujem, pani predsednička. Kolegovia, počula som tu niekoľko slov a myslím si, že náš kolega Ivo dobre povedal, že moja osobná mienka nie je naozaj vždy odrazená v tejto správe, pretože e, ja som spravodajca a snažím sa uh, E, tu zhrnúť to, čo môžeme všetci spolu dosiahnuť, za čo sa dokážeme všetci spolu podpísať. A snažím sa niektoré veci zdôrazniť a tak, aby sme pozitívne vplývali na e, radu. Takže ja si myslím, že musíme niečo urobiť. A musím povedať ale, že chápem aj obavy, ktoré tu zaznievajú chápem tých, ktorí hovoria, že či získame za to väč- pre to väčšinu, či nemôžeme ísť ďalej, musíme sa pozrieť na pozmenujúce návrhy a podobne. Ale v tomto kontexte chcem povedať dve veci. V prvom rade všimla som si pri vyjadreniach kolegov niečo, čo sa veľmi často vyskytuje, keď hovoríme o daňových otázkach. A síce, že si navzájom, že navzájom neveríme našim daňovým úradom, ľudia hovoria, ako vieme, že je to tak, určite si daňové úrady medzi sebou niečo vymieňajú alebo robia veci tak správne a prísne, ako by to mali a každý si myslí svoje. Takže toto sú takéto problémy. A keď nebudeme mať dôveru, ak si nebudeme navzájom veriť našim daňovým úradom, nebudeme veriť, tak potom nedokážeme nič v tejto oblasti spraviť Takže otázka je taká, že či máme čas na to, aby sme e, niečo urobili. A ja si často myslím ako občan, ako poslanec, že potrebujeme určitým spôsobom e, si uvedomiť, že budeme na sebe navzájom viac závisieť, ako aj naše daňové úrady. To znamená, že my musíme pripraviť veci tak, aby to dobre fungovalo ale stále tu počujem tú nedôveru e, medzi nami a voči daňovým úradom, keď sa hovorí, že už aj pán Mitchell to povedal, že keď veľký štát nedodržiava pravidlá, tak ľudia ako keby troška oslepli, ale keď malý štát nedodržiava pravidlá, tak je všetko veľmi zreteľné. Ale tu treba urobiť rozdiel medzi daňovou legislatívou a paktom stability a rastu smernice predsa podliehajú kontrole súdneho dvora. Máme tam súdnu kontrolu. Ktokoľvek môže požiadať súd o vyriešenie prejudiciálnej otázky, takže ten dohľad tu pred súdom je taký, že malé aj veľké krajiny sú rovnaké, ale v pakte stability a rastu to tak nie je. A musíme sa pozrieť, že čo bude výsledkom súčasnej výzvy e, premiérky Merkle, Merklovej, ktorá e, hovorí e, o prehodnotení paktu. Ale myslím si, že pred súdom, pred ESD sú všetci rovnocenní. Teraz hovoríme o dopadoch, o dôsledkoch. Ja myslím, že nikto to nevie presne odhadnúť. A dokonca, aj ak by to bolo záväzné, môžete to odhadnúť, ale vždy je tam určité nebezpečie. Takže keď sa pozeráme na CCTB, či už bude záväzné alebo nie, tak e, si myslím, že sa musíme rozhodnúť veci pohnúť vpred, musíme troška možno riskovať, aby sme dosiahli nejaký pokrok predsa niekde treba začať a to znamená vždy určité riziko a musíme sa postarať o to, aby sme veci mohli riadiť aj opravovať na európskej úrovni, ale to bude možné až po niekoľkých rokoch, po určitom daňovom cykle. A členské štáty rozhodujú o sadzbách dane a mohli by sa tiež postarať o to, aby mali dostatok príjmov pre svoju politiku. To som už chcela teraz ako spravodajkyňa povedať a reagovať takto na pripomienky kolegov. Ďakujem, ale nakoniec debaty sa znovu dostaneš k slovu, pretože možno tu ešte kolegovia chcú niečo riešiť. Myslím si, že je dobré, že máme takúto debatu, ktorá ukazuje všetky tie úmysly, E, ktoré sú viazané na CCTB. Napríklad hovoríme o tom, že by sme to mohli mať v prostredí, kde bude e, povedzme stimulovať daňovú súťaž a potom neskôr by sme mohli prísť so sadzbami, ktoré ju odstrania. A ja si nemyslím, že to je dobrý základ, ako pracovať s legislatívou. Takže je veľmi dobré, že tu hovoríme o všetkých týchto možnostiach. A ja si myslím, že by sme mali hovoriť skôr o pásmach a nie o pevných daniach, pevných sadzbách. Mňa napadá, že keď si zoberme napríklad DPH, tak sme niekedy dovolili zmeny sadzieb na podporu turizmu, povedzme. A keď máme teraz e, krízu rastu a je možné, že ju budeme mať určitú dobu, Takže chceme mať takéto nástroje v ekonomike a chceme mať aj e, dane, e, nástroje v oblasti daní a povedzme zvýhodnené daňové zaobchádzanie aj v rámci jednej krajiny. Takže musíme poukázať na to, že potrebujeme takúto pružnosť aj v budúcnosti, dokonca aj keď našim cieľom je niečo, čo je harmonizovanejšie a transparentnejšie. Pretože, ako vieme, keď si pozrieme dane, tak by sme sa nemali zaoberať len Írskom, ale aj inými krajinami. Ešte som chcel povedať, že aj komisii dovolíme sa vyjadriť. Máme tu zástupcu komisie a potom Marian. Pán Tom Hill za komisiu. Ja stojím na e, čele útvaru, ktorý e, urobil gro práce na CCCTB ja chcem povedať len e, zo pár slov na túto tému. Bolo veľmi zaujímavé si vypočuť názory e, tu prítomných. E, tri, tri aspekty, tá dobrovoľnosť, výška sadzieb a vlastne otázka uplatnenia ja si myslím, že nech už zaujmete akékoľvek stanovisko, komisia tomu bude rozhodne venovať pozornosť. Chcel by som sa venovať trom aspektom, ktoré sa vyplavili v tej diskusii. Poprvé, dobrovoľnosť tejto schémy. Hovorili sme eh, na, eh, v pracovnej skupine eh, rady, Viete, keď niektorí ľudia hovoria, že majú e, určité úbavy, že e, by e, mohli fungovať dva súbory daňových pravidiel, tá smernica hovorí, že, a, že členský štát musí umožniť CCTV, ale nehovorí sa, že musí mať aj iný systém domácich e, daňových mechanizmov. To znamená, e, členský štát môže mať jedno aj druhé, alebo len jedno, napríklad CCCTB. O tom sa hovorilo v pracovnej skupine po druhé. E, to je, sú účtovné štandardy IFRS. Spravodajkyňa povedala to, čo si aj my myslíme. Ďalší dôvod, prečo sme e, boli dosť e, neradi viazať sa na IFRS. Je to z toho dôvodu, že nie všetky firmy EU sú schopné použiť IFRS. Členské štáty môžu e, požadovať alebo povoliť IFRS na úrovni e, firiem. Ak tento systém by bol priamo naviazaný na IFRS, bol by to určité problematické pre niektoré firmy, ktoré z právneho hľadiska nevyhotovujú svoje účtovné výkazy. Po tretie, subsidiarita. Ak o tom neviete, e, tak e, dostali sme stanoviska z, z parlamentov deviatich členských štátov v zmysle protokolu 2 Lisabonskej zmluvy. To je 13 hlasov. E, toto e, nedosiahlo 18, čo by znamenalo formálne prehodnotenie. Komisia v rámci politického dialogu zohľadnila tieto dotazy a my sme e, koncom oktobra E, začiatkom novembra rozposlali odpovede týmto národným parlamentom a budú aj zverejnené. Komisia odpovedala každému z tých dotknutých parlamentov. Komisia nesúhlasila aj s tými názormi parlamentov, ktoré tvrdili, že nie je naplnený e, atribút subsidiarity a proporcionality Ďalej, komisia e, e, skutočne veľmi rada si vypočula vašu diskusiu a očakáva vašu konečnú správu. Ako náhle tá konečná správa bude k dispozícii, e, tak sa tým budeme zaoberať. Ďakujem. Máme ešte nejaký čas. Ildiko, vy ste chceli niečo povedať? Riko. Ja som si vypočula slova zástupcu komisie, ale vlastne neodpovedal na moju otázku. Ja som sa ho spýtala, aké sú e, vyhliadky na rast, ak tento systém sa zavedie a v súvislosti s ekonomickým rastom. No a ktoré členské štáty budú e, viac ohrozené týmto systémom. Ak nemáme štúdie alebo nejaké vyhodnotenia ohľadom týchto dopadov, tak neviem, ako môžeme byť s tým spokojní. Komisia, chcete teraz zareagovať alebo inokedy? Môžem e, odpovedať už teraz, ja sa ospravedlňujem e, Komisia má všetkú analýzu v posúdení dopadov, tam sú rôzne prognozy a metódy, tam sa rozoberajú trendy, e, e, či sú identifikované e, tie členské štáty, ktoré sú zraniteľnejšie a ktoré, ktoré sú viac a menej zraniteľné. My sme urobili určité modelovanie a vyhodnotili dopady na viaceré členské štáty a to v prípade e, súboru scenárov. A všetko sa odvíja od toho, aký scenár si zvolíte a predovšetkým od toho, akú daňovú sadzbu e, si zvolí členský štát. E, viete, keďže toto nie je stanovené, preto musíme povedať, že ak členský štát chce znížiť alebo zvýšiť svoju sadzbu, ovplyvní to daňové príjmy. Preto toto nemôžeme explicitne e, kvantifikovať. Ďalej musím povedať, že ide o prognózy. E, keď sme sa opýtali členských štátov na technickej úrovni, či členský štát e, vie, či, aké budú mať daňové príjmy v najbližších 5-10 rokoch. Odpoveď bola nie. Nevedia e, to členské štáty, takže e, komisia mala namodelovať vlastne také spektrum možných výsledkov. My máme takéto vyhodnotenie, ktoré vychádza z viacerých uhlov pohľadu. Any, vy ste sa hlásili. Áno, máte pravdu. Ja nadviažem na to, čo bolo pred chvíľkou povedané. Viete odhadnúť, aké budú výpadky v daňových príjmoch? E, ciele E, Európskej komisie budú naplnené, e, tak, e, tak tento systém musí byť aspoň do určitej miery záväzný. To sú veľmi dôležité kroky z hľadiska zdaňovania v národnom hospodárstve a to nemôžeme jednoducho Eh, opomenúť v rámci eh, daňovej koordinácie. To je veľmi dôležitý pilier ekonomiky EÚ. Eh, chceme vlastne zaviesť podmienky pre rozpočtovú harmonizáciu a potom neharmonizovať e, v rámci jedného z najdôležitejších nástrojov. To znamená e, v oblasti zdaňovania. Samozrejme, chceli by, chceli by sme zjednotenie na úrovni 27 členských štátov, ale keďže už hovoríme o zdaňovaní a o koordinovaní, aspoň teda v eurozóne, práve v súvislosti s tvorbou a kontrolou rozpočtov. Takže zrejme treba vychádzať z toho, že potrebujeme mať záväzný mechanizmus a e, časom e, sa teda ďalší pridajú k tomuto mechanizmu. Ďakujem e, za slovo, hovorí pani Tysen. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za ich príspevky do diskusie. Myslím, že sme obdržali viacero pozmenujúcich návrhov a určite sa bude dať z toho vyprofilovať akýsi väčšinový názor všetko so všetkým súvisí. Všetky členské štáty navzájom na sebe závisia. To sme napokon pocitili bytosne počas ostatných mesiacov. Nič sa nedá robiť izolovane, A tak je to aj pri zavádzaní určitých koncepcií. Keď, keď sa jedna zmení, tak má to dopad na druhú. Ale otázka je, s čím začať, ktorý koniec potiahneme prvý. Musíme mať odvahu. Myslím si, že existuje podpora mechanizmu CCCTB. V akej podobe to bude vyzerať, to uvidíme až pri hlasovaní. Ja som hovorila s radou, s komisiou, s rôznymi zložkami. Myslím si, že toto je návrh, ktorý bol veľmi dobre vyhotovený. Jednoducho toto sme nevypracovali na kolene cez noc, a ktorý sme predhodili EP, aby sa vyjadrili. Myslím si, že táto vec bola veľmi e, podrobne vypracovaná. Bola by škoda, keby sa to ohrazilo. Domnievam sa, že existuje aj na pôde rady určitá podpora. My eh, predkladáme len stanovisko v tejto veci. Ide o to, či chceme eh, byť eh, realisti, alebo budeme sa oberať s cestou, čo pravdepodobne prejde. Asi nemá zmysel tlačiť pri veľmi ja si myslím, že treba sa opierať o reálne možnosti, keď sa zohľadnia e, potreby a požiadavky členských štátov. Samozrejme, pani predsednička, budem sa zaoberať všetkými pozmeňovacími návrhmi a bez pochyby budeme spolupracovať, budeme sa snažiť uberať tou cestou, ktorá bude prínosná pre všetkých. Ešte je tu jedna vec, jedna otázka, na ktorú zatiaľ nemám odpoveď koľko Delaverov potrebujeme v, e- v Európe. Ako tomu predísť? Veci sa majú tak, že máme systém, ktorý sa neodvíja od, od miesta, Eh, ústredia firmy. Eh, vlastne pozeráme na to, kde je tvorený zisk a ako je to vlastne rozdelené medzi štáty, v ktorých pôsobí eh, spôsobí. A je to teda odlišné od tej situácie Delaware. Neviem, či je tu taká hrozba, ale ako predísť tomu, aby každý si nahlásil ústredie firmy, v tom jednom a tom istom štáte, v tom štáte, kde sú menej prísne pravidlá. A myslím si, že treba nájsť riešenie, ale keď sa nad tým zamyslíme, tak sa nám to možno podarí. Ďakujem. Myslím si, že bola to zaujímavá diskusia. Pozmeňovacie návrhy predložte na, do obeda 8. decembra a 9. januára budeme preberať a 6. februára sa bude o tom hlasovať a e, v marci e, to na marcovej plenárke sa bude o tom hlasovať. Teraz budeme mať kratušku prestávku, kým počkáme na tých, e, ktorí prídu hlasovať a kým sa rozdajú hlasovacie harky. Takže začneme o 5 minút o 11. Ďakujem.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

takže mám niekoľko oznámení predsedajúcej. Prvne sa pustíme do hlasovania. Máme tu už dosť početnú účasť. Úvodom chcem konštatovať, že mali sme trilog ohľadom EMEA včera. E, pokročili sme v niektorých otázkach, ale zatiaľ sme neukončili úplne našu prácu v tejto téme. E, ďalší trilóg e, sa bude konať v najbližších týždňoch, zatiaľ ale dátum nie je stanovený. Čo sa týka smernice o zneuži- smernici o zneužívaní trhu LIBE výbor chce využiť pravidlo 51 a teda spolupracovať s nami v súvislosti e, s tou časťou smernice, ktorá hovorí o trestnoprávnych postihoch. Libe tvrdí, že chce, aby e, bol konzistentný e, európsky, európske trestné právo. Vychádza sa z, z zmluvy 83.2 ty, čiže účel a obsah a ide tam o prehľadenie spolupráce medzi orgánmi činnými v tomto trestnom konaní. E, v tomto zmysle budem, e, budem písať e, predsedovi Libe, kde budem namietať voči tejto požiadavke a myslím si, že najlepšie bude teda v prvom kroku venovať sa osobite tým trestnoprávnym postihom. Ako e, už som hovorila, ja e, vám chcem prezentovať e, o stretnutí s dánskou delegáciou 23-24 november my sme mali konštruktívne stretnutie so zástupcami dánskeho predsedníctva, takisto aj so stálymi zástupcami za ministerstvo vnútra, spravodlivosti rastu. Mali sme trošku problém stretnúť sa s jedným ministrom, ktorý bol chorý. Hovorili sme s ministrom pre zdaňovanie bankovej asociácie obchodu. Potom sme mali stretnutie so zástupcami dánskeho parlamentu, ktorí majú na starosti záležitosti EÚ. Potom tí, ktorí majú na starosti finančnú reguláciu a makroekonomické otázky. Hovorili sme o témach, ktoré predstavujú priority pre dánske predsedníctvo. Ide predovšetkým o CCCTB, zdaňovanie finančných transakcií, e, kríza eurozóny, rast, zamestnanosť, štátny dlh, finančné služby a ich regulácia. Chcela by som vás upozorniť na to, že dnes popoludní od 16.15 do 17.45 je v hemicykli stretnutie s Nemeckou radou hospodárskych expertov. Toto je otvorené zasadnutie. Bude sa tam hovoriť o alternatívnych scenároch eurobondov. Bude tlmočenie v nemčine, angličtine a francúzštine, čiže len tieto tri jazyky. Dúfam, že využijete túto príležitosť a prídete. Teraz prejdeme na hlasovanie. Začneme bodom číslo 5. Takže prvé je nariadenie eh, rady, eh, rady ohľadom vydávania eurominci. Pan Ludvigsen. Ešte raz nefunguje moje hlasovacie zariadenie. Vyskúšajme si všetci, či nám fungujú zariadenia. Skúsme to. No, it's this like different. <laughs> right, has everybody voted? We've got, we've got 32 plugged in, only 29 are registering, so... if... 22 sú zapojení, len 29 sa objavili na monitore. Takže pustme sa do práce. Pozmenujúci návrh 9 za, proti. Zdržali sa e, Skontrolujeme to elektronicky. Takže zahlasovali ste. Uzatváram hlasovanie. Schválené 26 za, proti. Zdržali sa zamietnuté 10 za, proti. Zdržali sa schválené 11 za, proti, zdržali sa, schválené. Kolegovia, žiadam vás o to, aby ste dvíhali ruky. Nie ste tu všetci a e, dvanástka za, proti, zdržali sa, schválené. 13 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh A, za, proti, zdržali sa, schválené. Ústne pozmeňujúci návrh A, spravodajkyne, spravodajcu za, proti, zdržali sa, schválené. 14 za, proti, Zdržali sa schválené. Ústny e, pozmenujúci návrh B v spravodajcu za, proti, zdržali sa schválené. 15, 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ústny pozmenujúci návrh C za, proti, zamietnuté. 17 a 18 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si to. Videl 17 a 28. Uzatvárame hlasovanie. schválené. 18 za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 19 za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromisný návrh B spravodajcu za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dvaciatka za, Dvaciatka. za proti, zdržali sa zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa schválené. 22 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme to elektronicky. prosím, aký je výsledok. Je to schválené, dobre. 23 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 24 za, proti, Takže skontrolujme to. schválené. Jednotka za. Čakám na ruky, že zdvihnete za, proti, zdržali sa. Pozmenujúci návrh 2, proti, schválené, trojka za, proti, zdržali sa. Myslím si, že to je schválené, veľmi mnohí sa zdržali, skontrolujeme si to. Ešte raz, prosím, opäť zahlasujte. Pozmenujúci návrh 3. Zatváram hlasovanie. Schválené. Ústny pozorovací návrh C za, proti, zdržali sa, schválené. 20, 25 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Takže elektronicky zahlasujte ohľadom textu po pozmeňovacích návrhoch. Uzatváram hlasovanie. Schválené 35, nik proti, nič, čiže hlasovanie o legislatívnom uznesení za, proti, Musím ešte vás zarátať. Takže e, v podstate je 36 za, nikto proti, nikto sa nezdržal. Prejdeme na druhú časť tohto a ide o nariadenie rady. Je to bod programu 6. Pozmenujúci návrh 7, kto je za? Proti, zdržali sa. Zamietnuté. Osmička za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Deviatka, skontrolujme. Vznikol trošku zmetok, uzatváram hlasovanie, bolo to zamietnuté. Deviatka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ústny pozmienci návrh A za, proti, Nemáte mať kompromis jednej skupiny, preto je to ústny pozmeňujúci návrh za, proti, zdržali sa. Elektronicky. To skontrolujeme. Zahlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 10 za. Proti zdržali sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Elektronicky zahlasujte o texte po pozmeňujúcich návrhoch. schválené 36 hlasmi 0 proti 0 zda zdržalo. Teraz elektronicky hlasujeme o celkovom legislatívnom uznesení. No. Come on, there's three more to vote. Has everybody pressed their... Koniec hlasovania. Hlasovali ste prosím všetci, kto ste to mali v úmysle. Ešte jedna osoba nehlasovala. Dobre, koniec hlasovania. 36 za, 0 proti, 0 zdržaní. Ďakujem pekne. A teraz návrh hodnotiacej tabulky na účely dohľadu nad makroekonomickými nerovnováhami. Dobre, máme tu tri ústne pozmeňovacie návrhy ku kompromisu A, takže by sme ich mohli najskôr oddelenie odhlasovať. Takže poprvé SAD, having regard to the statement a tak ďalej. Ktorý, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Druhý uznamenovací návrh slova balanced pred macroeconomic surveillance, kto je za, kto proti, kto sa zdržal tiež zamietnuté. A tretí pozmeňovací návrh text view as regards, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Takže teraz kompromis A, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Takže teraz hlasujeme o texte v pozmenenom znení. Poprosím elektronicky. Koniec hlasovania. 33 za. Traja poslanci sa zdržali, nikto nehlasoval proti. Ďakujem. Ešte treba niečo odhlasovať? Nie. Už sme to ukončili. Ďakujem pekne. Dobre. Tieňoví spravodajcovia k SEPA, prosím, aby tu zostali a ostatní poprosím, aby v tichosti sa opustili.